La seduta è ripresa. Pokračujeme schôdzi. Zápisnica zo včerajšej schôdze bola rozdaná. Sú nejaké pripomienky? Ak nie, tak zápisnica je týmto považovaná za schválenú.